Ďalším e, bodom našeho programu je voľba podpredsedov Európskeho parlamentu. Dostal som nasledovné kandidatúry. Durand Isabel, Kamiński Michał Tomasz, Koch Merin Silvana, Kratza Tsagaropoulou, Rodi, Lambrinidis Stavros, Macmillan Scott Edward, Martinez Martinez, Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rod Berend Dagmar, Rouček Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. A ešte eh, Roberta Angelili. Máme tu eh, viac ako 14 eh, kandidátiek a kandidátov. A k dispozícii je 14 miest pod predsedou. Budeme teraz hlasovať a dostávame sa k prvému kolu hlasovania. E, skrutátormi budú tí istí poslanci, ktorí e, vykonávali túto funkciu už predpoludním a poprosím ich teda, aby zaujali miesto pri volebných urnách. Odoberte sa prosím e, k volebným urnám. Poprosím skrutátorov, aby sa presunuli a aby potom hlasovali ako poslední. Budeme postupovať podľa článku 15 odsek 1 e, rokovacieho poriadku e, tajným hlasovaním. V zmysle článku 5 e, odsek 1 budem teraz citovať. V následnom poradí budeme mať najprv Eh, jednu voľbu a potom budeme eh, voliť jednotlivých členov. Poprosím, aby ste sa usadili, pretože budem teraz čítať veľmi dôležité body eh, z rokovacieho poriadku. V prvom, v, prvom kole volieb, kde ide o obsadenie 14 miest, budeme zvolíme tých kandidátov, ktorí získajú väčšinu. Ak však množstvo kandidátov bude nižšie, pre ďalšie kolo volie budú, budú platiť rovnaké e, pravidlá ako pri druh- druhom kole volieb. Ak bude potrebné tretie kolo volieb, tak sa bude hlasovať jednoduchou väčšinou. Ak bude po- rovnaký počet odovzdaných hlasov, ak by to, k tomu došlo v treťom, v treťom e, kole, tak bude zvolený najstarší kandidát rozdano koperty i karty do głosowania. Teraz budú distribuované volebné lístky a obálky. A chcem vás poprosiť, aby ste použili len tieto volebné lístky. Krížikom prosím označte eh, meno kandidáta eh, obsadiť je potrebné 14 eh, pozícií a teda maximálny počet je 14 e, e, hlasov. E, volebné listky, ktoré budú mať zaškrtnutých viac ako 14 mien, budú neplatné. Po, ak by ste potrebovali viac lístkov, po, ak by ste sa pomýlili, poprosíme našich zriadencov, aby vám dodali nové, nové hlasovacie lístky. Ako som už spomínal, neplatné budú lístky s väčším počtom ako 14 e, zvolenými. Otváram týmto hlasovanie. Opakujem ešte raz, kolegyne, kolegovia, hlasujme teraz. I would like to ask if it is connected with election. Your voice, yeah? Yes, please uh, take, take a... Prosím, uh, chcete sa vyjadriť k hlasovaniu? Chcel by som sa spýtať, či je tu uh, počet minimálny, ktorý sa požaduje pre hlasovanie. Minimálny počet mien. Nie? Ďakujem. Thank you for this question. Ďakujem za túto otázku, pán Sayer. Vážený pán Sajer, chcem vám poďakovať za túto otázku. Nemáme tu minimálny počet. Môžete zvoliť jednu osobu alebo dve osoby. Nie je to dôležité. Ďakujem. Proszę Państwa, koleżanki i koledzy. Vážené dámy, vážené páni, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Je niekto, kto ešte nehlasoval, prosím? Jacek, poprosím ťa, počkáme na teba. Ako dlho budeš chcieť? E Proszę Państwa, kto jeszcze... Ešte raz, dámy a páni, ak ste ešte nehlasovali, prosím, urobte tak. Posledná možnosť odvoliť. Some of you are moving very quickly. Niektorí z vás vykazujú pohyb, predpokladám, že chcú hlasovať. Please do that very quickly. Takže poprosím, naozaj rýchlo odhlasujte. Uh, Po druhý krát sa pýtam, je ešte niekto, kto nehlasoval a chce odhlasovať? A ešte sa pýtam po tretí krát, je niekto, kto ešte nehlasoval a chce hlasovať? Dámy a páni, nuž. Zamykam głosowanie. Týmto končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Poprosím skrutátorov, aby sa odobrali do sály R01.101, aby tam spočítali hlasy. Prerušujem zasadnutie. Zvonček vás upozorní rovnako ako obrazovky na to, keď už budú výsledky k dispozícii. To ščítanie by mohlo trvať 45 až minút až hodinu, určite nedlhšie ako hodinu. Takže prerušujem zasadnutie.